Vážené dámy a páni, ehm, srdečne vás vítam na eh, tomto plenárnom zasadnutí. Otváram zasadnutie, pristúpime k ďalšiemu bodu programu rokovania. Vyhlásenie podpredsedničky Komisia Vysokej zastupkyne Európskej únie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku, ktorú dnes zastupuje podpredseda komisie Pán Stylianides, srdečne vás vítame a budete hovoriť o téme turecké vojenské nasadenie v severovýchodnej Sýrii a jeho následky. Ako viete, Existuje teraz nový systém pre nahlásovanie e, príspevkov do spontánnej rozpravy, modrých kariet a tak ďalej. Už som to veľakrát opakoval. Môžete využiť tradičnú formu modrej karty, ale môžete takisto využiť elektronické prihlasovanie. Nemusíte teda do spontánnej rozpravy sa hlásiť až na konci riadnej rozpravy. Nemusíte čakať. Tým e, pristupujeme priamo k zahájeniu rozpravy. Opäť medzi nami vítam zastupkyňu rady, pani Tupurajnen, pani Tupurajnen, ktorá zastupuje eh, a oznámi nám teraz pozíciu rady. Dobrý deň, pán predsedajúci, vážení poslanci, vážené poslankyne Európskeho parlamentu. Turecký vstup do severovýchodnej Sýrie zdá sa spomalil. Uznávame, príspevok viacerých medzinárodných aktérov, ktorí sa snažia e, zabezpečiť, aby sa to, tento postup spomalil. Vidíme, že prebiehajú mnohé diplomatické úsilia. Spojené štáty, pán e, Pence, e, viceprezident a minister zahraničia vyrokovali prímerie v Turecku. Včera bolo zasa podpísané memorandum s prezidentom Putinom a prezidentom Erdoganom v Soči. Vysoká zástupkyňa bola parlamente v prvý deň ofenzívy a okamžite vyhlásila, že žiada Turecko, aby zastavili útok. Turecké problémy musia byť riešené diplomaticky a nie vojenským zásahom, ktorý len ďalej bude destabilizovať tento región a prinesie ďalšie utrpenie sírskému obyvateľstvu. Takisto sme veľmi radi, že humanitárne agentúry nemuseli pozastaviť svoju činnosť, aspoň nie úplne, a tí, ktorí utekajú E, zo svojich domovov musia, môžu sa vrátiť. Ale napriek tomu došlo k 200 umrtiam civilistov a boli bombardované e, vodárne, nemocnice a e, sanitky. A to sa nedá ospravedlniť. My sa obávame o Kurdov a o všetkých civilov v tejto zóne. Jediný spôsob, ako riešiť túto situáciu a takisto uznať obeď, ktorú priniesli sírske demokratické sily pri boji proti Dajšu. E, jediné, jediné, čo je možné, je vybudovať demokratickú Sýriu, ktorá bude domovom pre všetkých jej občanov. Neexistuje vojenské riešenie tohto konfliktu. Napriek, namiesto toho musíme podporiť politický proces a musíme nájsť trvalé riešenie pre všetky zainteresované strany. A preto je našou povinnosťou podporiť prácu ústavného výboru, ktorý sa poprvýkrát má e, na konci tohto mesiaca stretnúť v Ženeve. Napriek udalostiam, a, alebo kvôli týmto udalostiam, nastal ten správny čas, aby tento výbor sa zišiel. Plne dôverujeme osobitnému vyslancovi OSN Gertovi Petersenovi a sme presvedčení, že sa môže nájsť politické riešenie postupne. Ústavnodá, ústavodárny výbor nastolí opäť dôveru a stabilitu a prinesie zmeny, ktoré sú potrebné na to, aby sa Sýria stabilizovala. Vieme, že politická transformácia nebude jednoduchá, rokovania nebudú jednoduché, ale musíme sa dohodnúť s medzinárodnými partnermi, aj s Ruskom, aj s Tureckom na tom, že sa musí zmeniť spôsob riadenia Sýrie. Iba spravodlivosť a zodpovednosť je riešením eh, na zločiny, ktoré boli počas konfliktu spáchané. E, myslíme na Idlib a takisto najnovšiu ofenzívu. Teraz potrebujeme mier, zmierenie a stabilitu pre Sýriu. Teraz by som sa chcela venovať Turecku a zodpovednosti Turecka za súčasnú situáciu. Turecké bezpečnostné obavy na hranici so Sýriou nevyrieši vojenská intervencia. Toto je ofenzíva, ktorá ohrozuje boj proti Daešu a ohrozuje našu spoločnú bezpečnosť. Turecko vyvíjalo veľké úsilie, keď príjmalo niekoľko miliónov utečencov v priebehu niekoľkých rokov. O tom nie je pochyb, ale turecká vojenská operácia komplikuje už teraz komplikovanú situáciu v regióne a e, zvyšuje e, ešte e, komplexnosť, zložitosť tejto situácie. A preto Ministri zahraničia a premiéry EÚ odsúdili vstup Turecka do Sýrie a preto takisto členské štáty chcú pozastaviť licencovanie vývozu zbraní do Turecka. A e, vojenská operácia mu, sa musí zastaviť úplne, nielen pozastaviť. Aj OSN potvrdzuje, že stabilizovať sa dá len región, kde sa neignorujú práva miestneho obyvateľstva. Európska únia sa vyjadrila jasne a jednotným hlasom od prvého dňa mm, vojenského vstupu. Sme radi, že Rada, Komisia aj parlament e, vyslali rovnaké jednotné politické posolstvá. Ďakujeme parlamentu za to, že sa neustále snaží o skončenie tejto vojny a snaží sa o, riešenie e, prijaté pod záštitou OSN. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem a teraz v mene komisie sa vyjadrí podpredseda Kristos Stylianides. Ďakujem, vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia. Ďakujem za túto možnosť, ktorú ste mi dali. Môžem vás, ter- môžem vás teraz poinformovať o aktuálnych udalostiach v severovýchodnej Sýrii. Kríza, ktorá sa začala 9. oktobra, viedla k e, civilným obetiam. E, ľudia musia utekať zo svojich domovov, ničí sa civilná infraštruktúra, ťažké boje prebiehajú aj v husto obývaných oblastiach. Hovorí sa o takmer 200 obetiach na životoch spomedzi civilistov. A takmer 200 tisíc ľudí museli opustiť svoje domovy. Niektorí sa začali teraz vracať, ale viac ako 150 tisíc sa ešte môže pridať k tým 200 tisícom, ktorí už museli odísť. humanitárni pra- pracovníci nemajú bezpečný prístup k ľuďom, ktorí potrebujú ochranu, ktorí sú ohrozovaní bombardovaním. Medzinárodné mimovládne organizácia agentúry OSN museli evakuovať zamestnancov do Iraku. A teraz chcem ešte zdôrazniť, že to, čo povedalo predsedníctvo EÚ práve, neexistuje ospravedlnenie pre zabíjanie civilistov, poškodzovanie civilnej infraštruktúry alebo ohrozovanie ľudí, ktorí majú pomáhať. A osobitne sme znepokojení hroznou situáciou, ktorej čelia poskytovateľia zdravotníckej starostlivosti. Nemocnice v Ras al Inej a v Telebiante nemôžu fungovať kvôli bombardovaniu. Jeden, jedna nemocnica dočasne musela zastaviť prácu, pretože E, dodávky elektriny aj generátory boli zastavené kvôli ostreľovaniu. Sanitky boli takisto cieľom útokov, nemohli evakuovať pacientov aj preto, lebo e, zamestnancov nemocnice zabili alebo uniesli. A toto všetko e, ovplyvňuje aj poskytovanie základných služieb obyvateľstvu, ktoré, ktoré trpelo už pred touto krízou. Medzinárodný personál bol evakuovaný, ale to neznamená, že humanitárna komunita už nepomáha ľuďom, ktorí to potrebujú. Pokračuje záchrana životov. Podporujeme našich partnerov, humanitárnych partnerov na severo, severovýchode Sýrie. Vyčlenili sme 30 miliónov eur teraz na pomoc a budeme ich aj naďalej podporovať. Ale boje sa musia zastaviť a medzinárodné humanitárne právo musí byť plne rešpektované. Civilisti musia byť chránení, humanitárni práv- pracovníci musia dostať prístup k tým, ktorí majú pomáhať. Musíme prieť všetky opatrenia, aby sme znížili e, rizika pre humanitárnych pracovníkov a konvoje. Humanitárni pracovníci nesmú byť cieľom žiadnych útokov Chcem využiť túto príležitosť aj, aby som pripomenul, aká je línia EÚ, pokiaľ ide o návrat utečencov do Sýrie. Všetky návraty musia byť bezpečné, dobrovoľné a dôstojné. A iba ak sa splnia podmienky, inak Európska únia nebude môcť poskytnúť podporu. A to isté platí pre tzv. bezpečnostné zóny, ktoré chce vytvoriť Turecko na severe Sýrie s plánom tam vrátiť utečencov. No a chcem ešte e, pripomenúť, čo hovorí EÚ, akékoľvek zmeny, e, akékoľvek pokusy zmeniť demokraciu nebudú akceptovateľné. Európska únia nebude poskytovať rozvojovú pomoc v oblastiach, kde e, sa nedodržiavajú práva miestneho obyvateľstva. Kolegyne, kolegovia, Európska komisia uznáva a podporuje úsilie Turecka, e, ktoré prijalo milióny utečencov na svojom území, ale vojenská operácia Turecka v Sýrii e, skomplikovala už dramatickú situáciu v tomto regióne. A európske inštitúcie e, sú jednotného názoru na vojenskú akciu Turecka. Teraz nesmieme už ďalej čakať. Prímerie, ktoré sa vyrokovalo, bolo rešpektované iba čiastočne. Musíme teraz využiť všetky páky, ktoré máme, aby sme zastavili nepriateľské akcie, aby sme zastavili túto ľudskú tragédiu. A musíme umožniť humanitárnej pomoci opäť e, začať pracovať a musíme prijať trvalé riešenie e, pod e, autoritou OSN. Ďakujem, pán komisár. Teraz začneme s rozpravou. Michael Galer sa hlasí ako prvý, 1,5 minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. V tomto parlamente e, sa vytvoril široký jednoznačný konsenzus. Odsudzujeme vstup Turecka do severnej Sýrie, ktorý porušuje medzinárodné práva, právo a žiadame stiahnutie tureckých jednotiek zo sírskeho územia. Nie sme naivní, vieme, čo sa včera e, vyrokovalo v Soči. A o to poľutovania hodnejšie je, že toto, tento postup bol umožnený jednoznačným stiahnutím jednotiek zo strany USA. Turecko sa teraz ďaluje ešte viac od Európskej únie a preto v našom uznesení pripomíname takisto, že tento parlament už v marci žiadal formálne pozastavenie e, prístupových rokovaní a od rady žiadame, aby sa zamyslela nad e, cielenými E, hospodárskymi opatreniami, ktoré nebudú škodiť občianskej spoločnosti, ktoré neobmedzia možnosť a napríklad e, chceme teda napríklad, aby tureckí študenti ďalej mohli sa zúčastňovať na Erasme. Máme takisto dohodu o poľnohospodárskych produktoch. Tam by sme sa mohli zamyslieť, či by sme tam nemohli nejaké opatrenia prijať. Alebo ako posledný krok by sme mohli zvážiť pozastavenie colnej únie s Tureckom. Ľudia v severnej Sýrii nechcú ani Turecko, ani Rusko, ani Asadov režim. A preto v našom uznesení žiadame, citujem po anglicky, vyzývame členské štáty, aby sa obratili na Bezpečnostnú radu OSN a, a získali rezolúciu, ktorá umožní rade prijať zacielené opatrenia zacielené na bezpečnostnú zónu v Severnej Sýrii s cieľom ochrániť obyvateľstvo, ktoré tam žije. Ďakujem. Ďakujem, teraz má slovo Katy Piri. Kolegyne, kolegovia, dva týždne uplynuli od našej poslednej plenárky, odkedy sme hovorili o tejto kríze. Naposledy vytvorenie tejto zóny sa premenilo na vytvorenie vojenskej zóny. A víťazmi sú Putin, Asad Turecko, Irán a ISIS. A tí, ktorí prehrávajú, tí porazení, nuž e, to sú občania Severnej Sýrie a Západ. Boli zabití sírsky občania aj bojovníci e, ISISu a viac ako 300 tisíc občanov muselo odísť zo svojich domovov. Postupujúce e, turecké vojny jednotky eh, sa stretnú s postupujúcimi eh, jednotkami z južnej Sýrie. Takisto eh, došlo k popraveniu odvážnej ženy v Sýrii a takisto sa používa biely fosfor proti civilistom v Rasalajne. Páchatelia týchto hrozných činov musia byť postavení pred spravodlivosť. Americký Eh, prezident hovorí, že prímerie je veľký úspech, ktorý zachráni milióny životov, ale ja v mene tohto parlamentu eh, tento, to, túto výpoveď odmietam. Včera Washington legitimizoval 10-kilometrovú zónu, takisto eh, presnutie 10 miliónov utečencov a vyhnanie miestneho obyvateľstva. Toto sú, je porušenie z e, základných princípov medzinárodného práva a utečeneckého práva. My žiadame zacielené sankcie proti tureckým dôstojníkom, ekonomické opatrenia, a embargo na vývoz zbraní. A okrem politických úvah chcem zdôrazniť takisto, že keď opustíme tých, ktorí trpeli pod e, islamským štátom a ktorí bojovali e, proti ehm, islamskému štátu, to nemôžeme dopustiť. Títo ľudia trpeli za našu vlastnú bezpečnosť. Ďakujem pani Píri. A teraz sa hlási eh, o slovo pán Asmany Malik. Ďakujem, pán predseda. Eh, turecká vojenská operácia eh, vyvoláva veľké obavy a bude viesť ku chaosu v regióne. Hovorí sa o stovkách obetí, stovkách tisíc vyhnaných ľudí. A takisto sa hovorí dokonca o popravách. Teroristi ISIS utiekli z väzenia. Je to dôsledok e, toho, že sa stiahli americké jednotky a prišli turecké jednotky. Možný návrat týchto teroristov na európsku pôdu pred, predstavuje aj e, bezpečnostnú hrozbu pre našich občanov. My sme zaslali list vysokej zástupkyni pani Mogherini. Podporili ho 250 e, kolegovia. Ja v minulosti, v minulých týždňoch v mene Renew Europe takisto som sa snažil prispieť k skončeniu tohto násilia. Stretli sme sa s tureckými orgánmi, ale zatiaľ to nemalo žiadne účinky. My nemôžeme sa len tak pozerať so založenými rukami. Rusko, Asad, Irán tam zasahujú a e, ohrozuje to aj našu bezpečnosť. Zajtra Európsky parlament bude mať e, vynimočnú možnosť vyjadriť sa a povedať, e, čo chce jedným hlasom, povedať jednoznačne Turecku, že my neakceptujeme takéto správanie. A Ja vyzývam EÚ, aby zaujala silnú pozíciu a žiadam kolegov tu v parlamente, podporte ma, požiadajme vysokú zástupkyňu, aby okamžite zahájila dialog s Tureckom Erdogan musí e, ponechať väzňov ISIS vo väzení. Je potrebné e, prijať takisto ďalšie opatrenia, hospodárske sankcie, embargo na zbranie. Skombinujme teraz e, všetky možnosti. dlžíme, dlhujeme to ľuďom, ktorí žijú v tomto regióne a takisto našim občanom. Prosím, komisia, začnite konať. Ďakujem. A teraz sa vyjadrí pani Strik. Exactly Ďakujem. Pred dvoma týždňami eh, sa eh, začala v Turecku ofenzíva proti Sýrie a eh, počas týchto dvoch týždňov mnoho civilistov prišlo o život a to spustilo veľkú vlnu sírčanov, ktorí museli opustiť svoje domovy. Eh, a takisto humanitárne organizácie museli odísť z krajiny. Je to humanitárna tragédia, ktorá by nemala pokračovať. Stiahnutie e, e, armády malo za následok, že Sýrčania e, nemajú iné riešenie a musia čeliť tejto beznádejnej situácii a Európska únia by mala využiť e, svoju právomoc a deeskalovať tento konflikt. Mali by sme apelovať na EÚ, aby sa správala ako proaktívny aktér a mali by sme e, sa zdržať toho, aby sme deportovali Sýrčanov znova do Sýrie. E, Sýrsky úradníci by mali zaviesť embargo na dovoz zbraní a pracovať na obchodných dohodách. Mali by sme ochraňovať sírskych utečencov a e, mali by sme e, sa zaslúžiť o ich ochranu. Nemôžeme e, už čakať so založenými rukami a podporiť navrhované uznesenie. Pán predseda, Niektorí teroristi utekajú z táborov a ohrozujú sírskych ľudí. Preto zelení preto zelení eh, chcú repatriovať niektorých eh, z príslušníkov, aby eh, boli stíhaní v ich vlasti. Mm, mali by sme zredukovať bezpečnostné rizika a chrániť deti pred tým, aby sa z nich stali obete a poškodení. Ale e, ak budeme vrácať Sirčano do vlasti, tak e, e, neochránime ich bez, pred rizikami. Európska únia by sa mala zdržať, aby sa sírsky utečenci vrácali do Turecka. Tá deportácia by znamenala aj demografické, aj demografické zmeny. To všetko by bolo trest proti e, ľudskosti, e, pardon, zločin proti ľudskosti. Európska únia by mala urobiť všetko preto, aby ich práva boli ochraňované. Takže je najvyšší čas, aby sme boli proaktívni. Ďakujem. E, teraz má slovo pán Berg. Som smutný, aj keď nie prekvapený z tohto diania. Stovky ľudí umreli počas tejto tureckej agresie kurdský národ bol zradený. EÚ e týchto Kurdov nechala v štychu. Samozrejme, e, že sme si vypočuli tie obvyklé hrozby prezidenta Erdogana, e, medzi iným aj hrozbu, ďalšie milióny e, migrantov pustiť do Európy a takto e, sa postarať o destabilizáciu. My musíme vyslať jasný e, signál, žiadne prístupové rokovania s Tureckom. Je jasné, že to je v rozpore s mierom. Turecko nás nechalo v štychu a jeho činy viedli k prepusteniu extrémistov, čo je veľkým nebezpečenstvom pre európske štáty. Turecko spoločne s Katar Katarom podporuje ISS jednu z najnebezpečnejších islamistických e, skupín, ktorá ohrozuje mier a slobodu. A preto naše posolstvo e, Erdoganovi Turecko do Európy nepatrí. Ďakujem, pani Anna Fotiga. Ďakujem, pán predseda. Medzinárodná komunita v Sýrii urobila mnoho chýb od roku 2011. Musíme eh, si eh, eh, spomenúť na násilnosti Asadovho režimu, kruté skutky v Alepe a tých, ktorí podporovali Asadov režim. Spome, spomente si na krutú skupinu ruských žoldnierov. E, spôsobujú nám starosti, Eh, nedávne operácie Turecka eh, v severovýchodnej Sýrie. A ja by som chcela spomenúť eh, Stoltenberga, že toto vyhlásenie je vyrovnané a Turecko potvrdilo, že máme mať z čoho obavy. A všetci my čakáme aby eh, sa eh, stiahli. Ale musíme vedieť, že rovnaké opatrenia by mali byť aplikované na všetkých aktérov v tomto regióne a musíme eh, určiť adekvátne nástroje na to, aby sme stabilizovali tento región a aby sme ovplyvnili aktivity, ktoré e, uľahčujú tomu napätiu. Naša ďalšia rečnička je pani Demirel Oetzler. Ďakujem pekne, pán predseda. Deti sa chceli eh, hádať, nechal som ich eh, pobiť sa, potom som ich opäť od seba oddelil, povedal pán Trump z Bieleho domu. Toto je odporná veta a eh, ukazuje na to, aké dieťa duševne tu vlastne hovorí. Ľudia sú na úteku. Vpád Turecka armády treba odsúdiť. Žiadna krajina nemôže uh, uh, vojensky vstúpiť do inej. To sú politické motívy a pri tzv. bezpečnostnej zóne nejde o bezpečnosť, ale o nové útvary, eh, o nové strany Sýrie. Faktom je, že všetky eh, svetové veľmoci a aj EÚ eh, e si v rámci zachovania svojich geostrategických vízií sa len prizerali na dianie a nie len e, embargo na dovoz zbraní nebolo uzavreté. E, Erdogan e, by nemohol takto postupovať, ak by medzinárodné spoločenstvo postupovalo konzekventne a vyvíjalo na Erdogana konzekventne tlak. A to je to, čo požadujeme, embargo na dovoz zbraní. Samozprávne orgány v Rožave potrebujeme politické riešenie a nie vojenské v Sýrii. E, toho je Rožava len príkladom. E, deti e, a tie kurdské síly sú, si zaslúžia našu podporu. A aj keď štáty si sledujú len svoje ciele, ten národ si zaslúži žiť v miery.

Eh, o slovo sa prihlásil pán Halický. Kurdskému národu by sme mali ukázať solidaritu. A e, dúfam, že to, táto rezolúcia, toto e, vyhlásenie bude prijaté jednomyselne. Kurdi prelievali svoju krv, aby západní svet mohol vyhlásiť, že islámsky štát je e, porazený. E, viete, e, ja som prežil v multikulturálnom meste Mosul niekoľko, dní, niekoľko rokov mojho života a spomínam si na to veľmi dobre. Čiže solidarita musí byť konkrétna a preto to chceme prijať pozmeňovací návrh EPP. Ide tam o zmrazenie financií um, pre predstupové rokovania s Tureckom, aby toto bolo vyhradené. Musíme e, podporovať naďalej študentov, občianskú spoločnosť samozrejme, ale táto zmena v rozpočte uh, Eh, po, eh, je zameraná na to, aby sme nemasakrovali kurdský ľud. Ďakujem. Teraz má slovo ďalší rečník. Ďakujem. Hovoríme tu o následkoch tureckého vpádu do severného e, Sýrska. Vidíme aj e, dôsledky, ľudia odchádzajú. E, vidíme tu, že sa menia dohovory. Máme tu podobný dohovor medzi Sýriou a Ruskom, kde ide tiež o teritoriálne zmeny. Ide tu pri dohode o všetky tri zúčastnené strany, ktoré sa na ňom musia dohodnúť a musia sa dohodnúť, ako bojujú bojovať s bojovníkmi islamského štátu, ktorí už nie sú pod kontrolou. Čo e, s tými členské štáty e, nechcú prevziať zodpovednosť a čo urobíme s lokálnym obyvateľstvom, ktoré vôbec nie je predmetom e, dohovoru. Je potrebné zabrániť operáciám, kde sa používajú chemické zbrania. Európska únia nemôže byť len pasívnym pozorovateľom toho, čo sa deje. Veľmi ma mrzí, že sa stále dodávajú predávajú zbranie, že nedošlo k zmrazeniu majetku. E, toto všetko by mohli byť predsa nástroje, ako proti dianiu bojovať, e, ako e, dodržiavať našu stratégiu, ako vôbec prijať našu stratégiu so Sýriou, keď minulý týždeň sa nám nepodarilo ani len dať priestor na rokovanie o vstupe minulý týždeň iným štátom. Ďakujem, pán kolega pani Hilde Wotmans. Erdogan. Ďakujem, ďakujem. Eh, vážení kolegovia, vážený pán predseda. Eh, prezident Erdogan nás drží v hrsti, pretože v roku 2016 sme decentralizovali našu politiku Eh, pri eh, riadení a teda zvládaní migračných vln. A to hrozba je stála. Ide o to, že otvorí stavidla a začne znova migrácia. Všetci vieme, že eh, tu Európa skratka nekoná. Čo robí Európa? Čo robí Európa, aby ukončila tento strašný konflikt? Európa patrí k neprítomným a lahostajným. Sleduje, čo robí Putin, ako aplikuje svoje diktátorské opatrenia. Pozerá sa, čo robí Amerika. A v súčasnosti Američania e, sledujú, ako sa konflikt zhoršuje. A Turci sa vracajú v Sýrii. My sme len diváci, my sa len dívame ale musíme si uvedomiť, aké dôsledky bude tá kríza. Nie my e, budeme trpieť tými následkami, ale naši mladí, naša mládež. Je najvyšší čas, aby sme konali. Mali by sme začať dialog s e, Tureckom. E, mali by sme dbať na to, aby e, sa vytvorila bezpečnostná zóna, ale je najvyšší čas, aby Európa e, zobrala na seba zodpovednosť. My nemôžeme počítať s Američanmi a Rusmi, že budú ochraňovať naše záujmy. Ale, e, vážení kolegovia, myslíte na 700 detí, ktoré sú v, v táboroch. Oni nemôžu platiť za hriechy svojich, píkať za hriechy svojich rodičov. Pracujme na ozajstnej politike pre azyl a migrácie. Ďakujem, pán Lagodinsky. V Moskve e, sa dohodli, čo robiť e, s týmto e, regiónom. Čiže dvaja šedovlasí muži sa na tom dohodli pretože naše inštitúcie zlyhali, náš parlament zlyhal, pretože aj rada zlyhala a aj komisia kde sú e, opatrenia a embargo, kde e, sú sankcie, o ktorých sme sa rozprávali. Nie sme schopní prijať zodpovednosť za tento región a ostatní na, na, to na seba zobrali, ale nie je neskoro. Môžeme stále konať ako politický aktér. E, musíme mať jednomyselné rozhodnutia. Mali by sme investovať do diplomácie Európskej únie možno teraz nemôžeme e, pomôcť týmto ľuďom, ale prosím vás, zmeňme to v, predchádzajúcich, e, teda v nadchádzajúcich piatich rokoch a investujme aj do e, feministickej diplomácie, aby viac žien rozhodovalo o osude sveta. A ešte jednu vec chcem povedať. Existuje tu konsenzus uh, E, medzi politickými stranami, že chceme mať naozaj silnú rezolúciu. A my chceme hlasovať za tieto prísne slova, tvrdé slova. Chceme zabezpečiť, aby európska, e, aby budúcnosť Turecka bola v Európe. A, ale musíme Eh, zabezpečiť, aby Turci nezadržovali humanitárnu pomoc, pretože tam sú umelci, civilisti, mnoho ľudí je vo vezení a ehm, musíme bojovať za ich budúcnosť. Takže prosím vás, hlasujte za túto rezolúciu. My sme to povedali jasne, my budeme hlasovať za túto uh, tvrdú rezolúciu, aby títo ľudia mohli uh, mať svoju budúcnosť v Európe a pre doma demokraciu a proti Erdoganovi. Danke. Ďakujem. Teraz má slovo pán David. Vážený pane predsedo. Vážený pán predseda ja nebudem hlasovať za tú rezolúciu, tak ako je pripravovaná, lebo to, čo tam bolo silné, to bolo škrtnuté a boli tam doplnené články, s ktorými ťažko súhlasiť. Dá sa to shrnúť slovami príliš neskoro a príliš málo. Boli to práve Kurdi, ktorí budú trpieť a stanú sa obeťami a najhoršie na tom je, že je to na základe zmluvy z Adany, kde sa na ne nazerá ako na teroristov. Boli to Kurdi, ktorí sa veľkou mierou podielali na zničení islamského štátu, tak ako pôsobil. Európa znova ukazuje, že je mimoriadne slabá. Jedine ekonomické embargo by, mohla dosia- by mohlo dosiahnuť zmeny a na to nikto nie je ochotný. Pani eh, Kanko má slovo. Prajem príjemné predpoludne. Eh, keď som bola dieťa a niekto povedal, Američania prídu a zachránia nás, tak som tomu verila. A e, teraz, e, keď niekto povie, e, že Európa príde a zachráni vás, tak už by som pochybovala. Európa má silnú diplomáciu a to je veľmi pekné, ale iba jedna mocnosť eh, chce tu konať. Musíme zabezpečiť globálnu stabilitu, ale ehm, Európa nemá na to eh, formu. Ehm, musíme bojovať za slobodu. Ehm, musíme zabezpečiť eh, našu prítomnosť v Turecku a musíme robiť všetko preto, aby sa začali mierové rokovania. Mali by sme e, zablokovať prístup Turecka k predstupovej pomoci zo strany Európy. A niektorí by sa nemali stiahovať zo svojej zodpovednosti v, na Blízkom východe a Európska únia by mala venovať zvláštnu pozornosť ženám, ktoré trpia násilnosťami. Ďakujem. Teraz má slovo Nikolaj Wilmsen. Mohamed eh, Yusuf eh, mal 11 rokov, keď ho zabil granát. Eh, ďalšie deti boli zranené, závažne zranené, alebo prišli o život, alebo, trpeli, alebo utrpeli závažné popáleniny. Ten zoznam detí a detských obetí je strašne dlhý. Tureckí vojaci a milície bombardovali e, civilistické zóny. E, vykonávali popravy na uliciach, e, sú obvinení, že používali bomby, ktoré obsahovali chemické látky. Trump, Trump opustil svojich demokratických spojencov. Erdogan zvíťazil a my sme prehrali. A včera sme mohli vidieť, ako Putin a Erdogan sa rozhodli, ako si rozdelia teritorium se Syrii. A my sme zatiaľ tu a diskutujeme a rozprávame sa. A stále sa pripravujeme, ale uh, už Turci, uh, pardon, Rusi uh, ovládnu toto územie. Drahí kolegovia, ak zrušíme colnú úniu s Tureckom, tak ekonomika Turecka sa zrúti. Erdogan bude prinútený, aby ustúpil a ukončil tureckú inváziu do Turecka. Kolegovia, my to môžeme ukončiť, my môžeme ohroziť Erdogana. Je to otázka politickej vôle. Najvyšší čas, aby sme konali Pán Konstantíniu Atanasius má slovo. Dámy a páni, pokiaľ ide o, o informácie ohľadne pôsobenia e, Turecka na severovýchode e, e, Sýrie. Chcel by som povedať následovné. Vojenská operácia Turecka voči kurdským silám už zapričinila veľké vysťahovalectvo. Vidíme, sme svedkami útokov voči Eh, civilistom. Tieto útoky sú vojnovými zločinmi. Eh, to tiež konštatovala americký minister obrany. Eh, tiež by som chcel zdôrazniť deklaráciu Jamesa a Jeffrisa, že jeho vyjadrenie, e, že desiatky e, extrémistických teroristov bolo oslobodených následkom týchto útokov v Severnej Sýrii, takže mali by sme byť veľmi jasní, pokiaľ ide o naše stanovisko v tejto veci. Pán e, McAllister, Minitapov. Eh, vážená pani predsednička, kolegyne, kolegovia, turecké operácie na severe eh, Sýrie eh, sú hroznou udalosťou s tragickými následkami. Bude to mať veľké aj politické dôsledky. Trpia tým ľudia a prispieva to k ďalšiemu Um, prílevu teroristov k nám. Um, chcem sa pridať uh, k tomu, čo povedali um, moji kolegovia z PP. Vo funkcii uh, predsedu uh, AFETu som sa pridal k aktivite Francúzska, Nemecka aj Spojeného kráľovstva ohľadne napísania spojeného spoločného listu, kde žiadame a teda e, vidíme, e, aby sa žiadame, aby sa mm, bojovalo proti eh, ISIS a eh, želáme, eh, želáme si od amerického prezidenta, aby zrušil stiahnutie svojich síl z tejto oblasti a sme za to, aby sa tento konflikt riešil spoločnými silami. A v zajtračnom uznesení budeme žiadať prísnu, striktnú reakciu uh, k tomuto dianiu. Žiadame vytvoriť medzinárodnú medzinárodne kontrolovanú bezpečnostnú zónu v Severnej Sýrii, čo by mohlo e, prispieť k znovu umožneniu e, života v tomto e, regióne. Na minútu a pol pán Sanchez. Amor, ďakujem pekne pani predsednička za našu politickú skupinu. Chcem povedať, že ide o porušenie medzinárodného práva a vidíme tu rôzne politické aspekty. Je to e, porušenie medzinárodného práva. To treba ako... už táto aj pani predsednička prosí, e, aby e, rečník hovoril trochu o pomalšie. Nebol k dispozícii nebolo k dispozícii pretlmočenie do angličtiny, ale teraz je už možné pokračovať. Takže ako konštatovala rada, to je aj stanovisko mojej politickej skupiny. E, táto e, vojenská operácia Turecka v severovýchodnej Sýrii je jasným porušením medzinárodného práva. Je to výsledok E, určitých politických rozporov, ale je to predovšetkým porušenie medzinárodného práva a to je potrebné konštatovať, pretože práve e, tento rámec zdôrazňujeme, že ide o dodržiavanie medzinárodného práva. Všetky tieto zneistenia, ktoré, e, ktorých sme svedkami, nemôžu odôvodniť zásah Turecka voči svojmu susedovi. Turecko je členom NATO a môže žiadať o solidaritu svojich spojencov, ale nemôže pôsobiť na nad rámec medzinárodných dohovorov. To nie je odôvodnenie, prečo vojenský obsadiť územie svojho suseda. Musíme predsa uznávať aj územnú celistvosť eh, susedov. V tomto prípade Sýrie nie je možné obsadiť územie suseda, dopušťať sa tam etnických, demografických či iných čistiek. Je tu vojenská sila, ktorá sa púšťa do veľkých nebezpečného obsadenia určitého vakua, ktoré tu existuje. Sú požiadavky umožniť írským rodinám, aby sa, e, sírským rodinám, aby sa vrátili domov. Pani von Víze, ďakujem. E, v čase tureckej invázie. Eh, okolo 7 tisíc detí eh, islamských bojovníkov žilo v táboroch na severe eh, Sýrie. Medzi nimi okolo 700 európskych občanov. Mnohí utekli a o ich osude nič nevieme. Nemôžeme ale teraz opustiť tieto deti alebo ich potrestať za zločinných rodičov. Žiadny zločin pod 10 rokov nie je stíhaný stíhateľný, v e, dieťaťa mladšieho než 10 rokov nie je stíhateľný v žiadnom e, členskom štáte. E, musíme sa postarať o opätovný návrat týchto detí teraz, skôr, než bude neskoro. Ďakujem. Minúta a pol pani Berikmo. Vážení kolegovia, Zavrite trocha oči, keď budem hovoriť. Predstavte si e, deti a predstavte si, že máte deti a váš milovaný syn odíde bojovať do inej krajiny. Bojujete, aby sa vrátil. E, nič sa nedá robiť, politická vôľa chýba. Vaše deti sa, vaše vnúčatá sa narodia v tejto strašnej atmosfére. Konflikt, ne, Ehm, sa nezlutuje nad vašim synom ani nad vašimi vnúčatami a pracujete na tom a bojujete, aby vaše vnúčata, nenie, aby vaše vnúčata nezniesli zodpovednosť za túto situáciu a vrátili sa do vlasti. Ale dnes ako politici máte e, túto silu, máte túto moc, aby e, sa vrátili vaše deti do Európy, pretože je to v ich záujme. Stanovuje to aj medzinárodný dohovor o detských právach a všetci by sme mali e, tento dohovor dodržiavať. Ďakujem. Na minútu a pol pán Mariani Ďakujem, pani predsedajúca. Pred uh, rokom na Twitteri som hovoril, že tí, ktorí budú chrániť Kurdov, bude legálna vláda prezidenta Asada. Už pred rokom som to vedel, tá situácia bola predvídateľná, pretože uh, mohli sme si myslieť, že Kurdov naďalej budú chrániť tí, ktorí e, e, vyhlasovali, že ich budú e, chrániť. Už Trump pred voľbami povedal, že stiahne vojakov zo Sýrie, že tam už nebude ani jeden americký vojak. Ako môžeme zabudnúť na to, aká bola turecká reakcia. Ja nechcem obhajovať Turecko, ja odsudzujem jednoznačne turecký vstup do Sýrie, ale a ako môžu akceptovať teroristov e, v pohraničnej oblasti, ktorí pravidelne si robia exkurzie na ich územie. Čiže čo teraz so Sýriou? Rešpektovať sírsku suverenitu, dodržiavať medzinárodné právo a podporovať vládnu politiku zmierenia. Ako môžeme obhájiť sankcie, ktoré zavádza e, Európska únia na zdravotnícky materiál. Ako sa skončí táto historka? Máme určitú e, bezpečnostnú a humanitárnu víziu ale potrebujeme ešte s ďalšími štátmi strategickú víziu. Musíme rešpektovať špecifika regiónu. My sme len diváci, nám je to ľúto, prežívame emócie, ale my sme nikdy neboli tu aktérom. Možno by bolo na čase, aby si EÚ uvedomila, aká je realita a aby prijala konečne strategickú víziu svojej medzinárodnej politiky. Ďakujem. Thank you. One minute, Mr. Church. Na minútu pán Terč. Ďakujem pekne, pani predsednička. Turecká invázia do Sýrie je veľkou tragédiou. Je to tragédia, ktorú sme mohli predvídať. Turecko má svoje záujmy v tomto regióne mm, a 3,5 milióna utečencov, ktorí sa nachádzajú na tureckom území. To je veľmi e, závažný argument, ktorý tam zohráva úlohu a vedie k tomu, čo sa teraz e, stalo. Musíme ale vytvárať tlak na Turecko, aby sa miernilo, aby sa vytvorili chránené zóny. Neviem, e, myslím, že ani Turecko nemá záujem sa spojiť eh, s Putinom. To môže byť v záujme len eh, Putina, možno aj eh, Iránu. Teraz je možné si len pripomenúť, že sme vlastne nič neurobili. Američania budú všade tam, kde dávajú svoje peniaze, kde pokladajú aj svoje životy. To je prejav ďalší nerealizmu Európskej únie kolega Georgiu na jednu minútu. Vážená pani predsednička, európsky lídery. Eh, keď si spomínate, eh, keď ste podporovali arabskú jara. Teraz v tomto regióne eh, panuje tvrdá zima. Pred 8 rokmi došlo eh, k útoku na sírsku vládu zo strany eh, iných eh, štátov, ktorí chceli sírskeho vodcu zbaviť moci a monarchie v okolí Perského zálivu si vyzbrojili ľudí blízkych islamskému štátu. A teraz tu vidíme výsledky. Erdoğan je eh, ako netvor, eh, snaží sa opäť eh, vyciciavať krv z Kurdov. Jediným cieľom je redistribúcia ropy je potrebné postarať sa o, od, o obmedzenie, o ohraničenie tejto, tohto regiónu. Pán Castaldo. Ďakujem. Pred mesiacom Erdoğan vstúpil do Sýrie a e, začal etnické čistky, porušil medzinárodné právo. Amnesty International už dokazuje, že to tak je. Sú to závažné vojenské zločiny a porušovanie ľudských práv. Mnohé členské štáty, žiaľ nie všetky, sa rozhodli pozastaviť dodávky zbraní do Ankary, ale to nestačí. Musíme definitívne e, ten vstup Turecka zastaviť. E, takisto musíme zastaviť pristúpenie Turecka do EÚ, pretože to je už len fraška. A takisto musíme zastaviť všetky financie, ktoré plynú do peňaženky Erdoána. E, takisto musíme riešiť problémy migračných tokov. Ehm, no a okrem toho nesmieme mať strach, ehm, musíme využiť všetko, čo máme ehm, v našej moci všetky prístup, všetky prostriedky ako pozastavenie colnej únie, pozastavenie pomoci, hospodárske sankcie a tak ďalej. Toto všetko sa deje pred očami celého sveta. Nesmieme už my ako Európania opustiť kurdský ľud. Ďakujem. Pán Bazes Ďakujem pán Bazesku na jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička. Turecká invázia eh, na severovýchod eh, Sýrie má eh, v sebe dva prvky. Jeden prvok bezpečnostný, ktorý vychádza z e, viery, že to má dočinenia s kurdskými milíciami, že tieto vykonávajú teroristické aktivity. A potom ten druhý prvok je e, prvok humanitárny. Dopady tejto invázie sú veľmi ďaleko siahle. E, konštatujeme, že sírska armáda poprvýkrát po mnohých rokoch je prítomná v, na severe Sýrie. To e, viedlo k tomu, že sa e, Turecku e, zabránilo kontrolovať celú dĺžku hranice okolo 400 kilometrov. Invázia počas piatich dní spôsobila vyhnanie 150 tisíc ľudí z tejto oblasti a 200, okolo 200 ľudí eh, bolo zabitých. Pučinovi to dalo možnosť eh, postaviť sa opäť do funkcie, do úlohy eh, garanta pre nezávislosť Sýria, ochrancu tejto oblasti a opäť mu to dalo možnosť vplyvu v Sýrii. My Ehm, neexportujeme žiadne zbranie, bolo povedané. Dobre, ale Putin ich vyváža. Musíme garantovať, aby OSN eh, chránilo a strážilo tamošie hranice. Eh, Pán Basesku, len sa snažím e, umožniť rečnícky čas aj ostatným kolegom. Nie je možné takto prekračovať pridelený čas. Teraz nasleduje kolegyňa Santoš. Ďakujem pekne, pani predsednička. Toto je jeden z momentov, v ktorých nie je možné mlčať. Turecká invázia na severovýchod Sýrie je porušením medzinárodného práva, je ohrozením bezpečnosti v regióne, takže e, obyvateľstvo e, je e, oslabené, ktoré tak či tak je už veľmi oslabené a trpí dlhotrvajúcimi konfliktami. Toto musíme odsúdiť. Musíme dosiahnuť embargo, avšak embargo na dovoz zbraní nepostačuje. Musí sa to týkať akýchkoľvek dodávok. Musíme prijať jasné sankcie, priame či nepriame, voči všetkým tým, ktorí eh, narúšajú práva tamojších ľudí. Jasné tiež musí byť, že Európska únia sa nesmie nechať vydierať. Musíme poskytnúť humanitárnu pomoc utečencom a podporu podporovať krajiny, ktoré týchto utečencov v regióne prijímajú. Musíme umožniť návrat ľudí do svojej vlasti, dobrovoľný návrat, ako náhle budú dané primerané podmienky a bude možné žiť v bezpečí. Európska únia nesmie e, podporovať e, nikoho, e, kto pôsobí takto protisociálne. Kurdský národ bol odvážny, bojoval proti islamskému štátu a preto je potrebné, aby sme, sa, aby sme prejavili svoju solidaritu. Ďakujem na jednu minútu pani Loezo. Ďakujem, pani predsedajúca. To, čo sa deje dnes na severovýchode Sýrie, to už nie je, to, to už eh, je len ďalšia epizóda sírskej tragédie, ktorá trvá 8 rokov a je to aj naša tragédia. Turecká ofenzíva proti Kurdom, ktorí bojovali po našej strane proti Daešu. Eh, oni teraz popravujú politických eh, lídrov Avrein Khalaf, ktorý podporoval a E, chránil naše hodnoty. Európsky teroristi, ktorí boli zadržiavaní, sú teraz bez dozoru. Medzinárodné právo, ktoré sme tam my e, pomáhali upevňovať, teraz sa ničí. E, toto malo chrániť všetko našu bezpečnosť a na všetko, na celý systém sa teraz útočí a je paralizovaný. Európska únia sa nemôže tešiť z toho, že sa posilňuje úloha Ruska na Blízkom východe Nemôžeme byť spokojní s tým, že naši americkí spojenci nás považujú za akéhosi zanedbateľného partnera. Ehm, ak nebudeme teraz konať, tak dejiny budú pokračovať bez nás, dokonca aj proti ním. Potrebujeme strategickú autonómiu viac ako kedykoľvek predtým. Potrebujeme európsku obranu viac ako kedykoľvek predtým, pretože tá nám pomôže chrániť naše hodnoty, keď naši spojenci nás opúšťajú pána Urtason na minútu a pol.